Pán predsedajúci. Witam państwa bardzo serdecznie. Príjemné popoludnie všetkých vás tu vítam. Popoludní otváram opäť eh, plenárne zasadnutie nášho parlamentu a srdečne by som chcela privítať našu, nášho hostia, pani komisárku Tyson.